Dúfam, že súhlasíte s programom, tak ako je navrhnutý a ešte by som vám chcel povedať nasledovné informácie. Rozpočtový výbor a e, výbor pre hospodárske a menové záležitosti ako e, spoločne e, zodpovedné zodpovedné výbory v zmysle článku 55 nariadenia a taktiež v zmysle článku 54 nariadenia majú v zmysle žiadosti z 22. júla Je to žiadosť, ktorá doplňa nariadenie 2015-1017 vypracovať e, akúsi tabulku s ukazovateľmi a ide o Eh, hodnotenie nezávislé a transparentné hodnotenie využívania eh, záruky EÚ a je tu veľmi krátka lehota na námietky a tento delegovaný akt teda ste boli ste o ňom informovaní 30. júna, do 31. júla sa nikto, e, nikto na sekretariáte nášho výboru nenamietal a preto toto nariadenie vstúpi do platnosti v zmysle nariadenia 2015 e, 2017 Ide teda o nariadenie o Fonde pre strategické investície a sú tu články 105 a 107, ak by ste teda chceli vedieť viac o e, tom postupe, akým to bolo prijaté. Týmto to berieme na vedomie. E, myslím, že ste dostali aj zápisnicu e, z predchádzajúcich schôdzi 15. a 16. júla 2015. Predpokladám, že nikto nenamieta, ak um, sa nemýlim, tak sú schválené. Teraz e, poprosím nášho všeobecného spravodajcu a aj spravodajcov za iné oddiely, aby nám opísali, aká je situácia deň predtým, ako sa má vyjadriť rada v zložení Koreperu. Ide o návrh e, rozpočtu na rok 2016, pán Fernández. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dovolte, aby som vás srdečne pozdravil, ako aj ostatných <clears throat> kolegov a kolegyne. O tomto bode sme e, hovorili aj na výbore, aj na pléne. Boli schválené už aj dve uznesenia. E, v jednej sa hovorí o usmerneniach e, ide o to zadefinovať priority pre malé a stredné podniky aj v oblasti vnútornej a externej solidarity, Pritom sa samozrejme kladie dôraz na migráciu. Ide o to e, rešpektovať záväzky inštitúcií a taktiež je tu viacročný finančný rámec, ktorý treba mať na pamäti a taktiež platobný plán. Tie priority sú teda jasné. A e, je tu aj väčšina parlamentu, ktorý E, ktorá ich podporuje. Ale konkrétnejšie k tým prioritám treba mm, pripomenúť e, bod, ktorý sa týka migrácie a utečencov. Od začiatku roka Európsky parlament vlastne obhajuje túto e, tému. Je naozaj nepriateľné a dokonca aj nepochopiteľné, že rada prijala svoje stanovisko Eh, ohľadne škrtov v týchto oblastiach krátenia prostriedkov ustále eh, robí nové a nové prehlásenia, eh, prejavy vôle a potom v praxi zrazu uskutočňuje škrty. Ale parlament je naďalej zjednotený a komisiu máme, myslím, po našom boku. Ehm, Pritom e, občania majú pocit, že EÚ neexistuje. Nevie, nevie, e, nevedia sa dohodnúť členské krajiny. Komisia prišla s návrhmi a rada nevie prijať spoločné stanovisko. A čo je ešte horšie, e, naozaj sa krátia prostriedky, ktoré sú dôležité v snahe vysporiadať sa s migračnými tokmi. E, čo vlastne robí rada? Rada by mala e, naozaj prísť s iniciatívou. Je to e, naliehavá otázka. Napriek tomu iba uskutočňuje škrty vo viacročnom finančnom rámci. Treba sa zamyslieť nad tým, ako je možné, že v okruhu 4 dochádza k e, škrtom pri e, záväzkoch 263 miliónov e, konkrétne. ...507 miliónov eur pri platbách pri, pri napríklad nástroji na vzdelávanie. Potom partnerstvo, susedstvo, aj pri tomto nástroji rada e, uskutočnila škrt vo výške 39 miliónov e, eur. Ja si myslím, že je to naozaj nepochopiteľné protirečenie medzi konkrétnymi návrhmi a tým, čo e, rada prehlasuje. E, ja hovorím o škrtoch pri návrhu rozpočtu EÚ a tie sa, e, tento návrh sa ani nedá považovať za ambiciózny, ešte menej pri týchto kategóriách a vo svetle toho, čo sa v súčasnosti deje. Európsky Parlament eh, obhajuje aký komunitér hodnoty, solidaritu, dôstojnosť. Nemôžeme súhlasiť eh, s takouto eh, lahostajnosťou ani túto nehybnosť nemôžeme akceptovať. Musíme jednoducho vyčleniť dostatočné prostriedky a naozaj problém je jednoznačne na strane rady. prevládajú tu národné egoizmy členské krajiny, ktoré e, žiadajú solidaritu, aj, e, ktorá by sa prejavila v európskom rozpočte, útočia napríklad na e, štruktúrálny a investičný fond. Žiadna solidarita tu nie je. Ale solidarita to nie je jednosmerka, nestačí iba nastrčiť ruku, tak povediať za pole, e, nič nespraviť e, na oplátku. No, potom je tu aj istá e, otázka konkurencie schopnosti EÚ. Ja už som hovoril o troch prioritách zamestnanosť, podnikanie a tak ďalej. Napríklad iniciatíva pre zamestnávanie mladých e, na rok 2016 e, musí mať dostatok prostriedkov. Tento program musí teda naozaj byť zachovaný. E, musíme sa jednoducho seriózne postaviť k našim záväzkom. Je tu platobný plán, na ktorom sa dohodli všetky tri inštitúcie a e, treba pri ňom ostať. E, my sme ho presadili z oči voči rade a treba ho rešpektovať. A podľa nás je provokáciou, že rada e, zredukoval horizont 2020 a nástroj na prepojenie Európy. Sú to predsa len úzko súvisiace mechanizmy keď sme schvalovali Junckerov plán, tak e, sme prijali záväzok a síce išlo o to zmierniť dopad práve na tieto dva nástroje Horizont 2020 a nástroj na prepojenie Európy idú ruka v ruke. No a pritom v návrhu komisie teda po návrhu komisie je jasné, že rada ako keby provokovala Európsky parlament, pretože uskutočňuje škrty v týchto dvoch nástrojoch Horizon 2020 a nástroj na prepojenie Európy. Takže súhrnom Koreper rozhodol o, o škrtoch vo výške 543 miliónov eur pri platbách. Ide návrh rozpočtu komis- na základe návrhu komisie a to už je menej ako to, čo sa navrhovalo v rámci viacročného finančného rámca a pritom v roku 2013 to bolo jednomyselne prijaté. Takže ide o e, redukciu. A ešte potom ďalšie krátenie, o ňom som už hovorila, to zase prišlo zo strany rady. V kategórii 1A e, sú škrty 73 miliónov eur pri povolených platbách pri horizonte 2020 CEF a, dve, a prepojenie Európy 200 miliónov eur. Takže to je kategórie 1A a taktiež škrty aj v kategórii 1B. A, a e, mm, potom aj ukončenie programov okruh 2 e, a 3 nástroje flexibility e, zhruba 120 miliónov eur škrtov. A tým sa vraj má vyriešiť e, problém migrantov a utečencov. Dotknutý je aj bezpečnostný program Takže sa krátia tie sumy, ktoré boli vyčlenené na tento nástroj flexibility. Potom kategória 4, tá tiež súvisí s otázkami migrácie. Tu dochádza najväčšiemu škrtu 177 miliónov pri povolených e, platbách. A to sú, to sú obrovské e, zníženia. E, pritom tie programy sú veľmi dôležité pre európskych občanov. Je to nepriateľné. A taktiež škrty pri agentúrach, pri väčšine agentúr. je to nepriateľné, o to viac, že rada tvrdí, že škrtá v tých e, riadkoch, kde je najnižšia miera čerpania. A taktiež najnižšia miera plnenia. E, podľa mňa to vôbec nie je pravda. E, sú vynikajúce programy s dobrou mierou čerpania a pritom sú tam škrty e, Kreatívna Európa, Európa pre občanov, aj kategória 4 a tie programy som už e, citoval. Tie programy e, sa venujú bezpečnosti a boju proti chudobe. Aj v oblasti stredozemia Všetko sú to nepriateľné škrty. Európsky parlament potrebuje silný mandát e, a ten máme. Schválený bol veľkou vec, To, čo navrhuje e, rada, je nepriateľné. E, budeme obhajovať všetky nástroje flexibility využijeme všetky marže, ktoré máme k dispozícii a chceme e, konať ambiciozne, ale aj dôsledne a zodpovedne. Chceme, aby rada naozaj dodržala tie záväzky, ktoré prijala ešte k tým prioritám. Samozrejme, eh, hlavne eh, migrácia je tou prioritou E, pritom Európa sa oháňa témami ako solidarita a ľudská dôstojnosť. To sú neodnateľné hodnoty a je nemysliteľné, aby rada e, z rozpočtového hľadiska povedala, nechceme nič spraviť, budeme iba škrdať. E, čiže áno, budeme robiť prehlásenia, ale v praxi nespravíme nič. tu Európsky parlament musí jasne povedať, že rada je zodpovedná, parlament konal zodpovedne a naďalej bude obhajovať svoje priority a e, budeme mať aj uznesenie na tému migrácií. Ďakujem pekne, vážený pán všeobecný spravodajca. Ja som veľmi rád, že vás tu opäť všetkých vidím po letnej prestávke. Ehm, vidím, že sme všetci vo forme E, mierne opálený, uvoľnený. Ja myslím, že naozaj to bude veľmi e, vzrušujúci začiatok roka a e, z rozpočtového hľadiska je jasné, že sa musíme presadiť. Ďakujem teda ešte raz, Jose Manuel. Teraz pán Depre, dostanete slovo vy, môžete sa vyjadriť k ostatným oddielom. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem viac menej stručný, keďže sme v pléne už schválili rozpočet parlamentu. Bude mm, jedna otázka síce, ako sa vysporiadať s e, rozpočtovým dopadom na organizačnú štruktúru e, pri uznávaní nových politických skupín, konkrétne na pôde Európskeho parlamentu. Treba totiž to počkať na to, aby sa vyjadrilo predsedníctvo parlamentu. A čo sa týka ostatných inštitúcií všeobecne, ja po škrtoch e, rady, mm, skutočných naslepo, e, navrhujem e, pretláčať pôvodný návrh komisie s dvoma výnimkami. Mm, najskôr súdny dvor, ak e, súhlasíme s reformou e, súdneho dvora, tak potom treba e, znášať aj dopad na financie a organizačnú štruktúru. Takže to je jediný bod, pri ktorom budem žiadať viac ako to, čo navrhla komisia, pretože je to potrebné, opodstatnené a bolo by nezodpovedné to nespraviť potom celkovo ostatné inštitúcie, ako som už povedal, e, budeme e, chcieť, aby e, to ostalo pri návrhu komisie, možno s istými úpravami. Dostanem sa k ním neskôr. Samozrejme majúc na pamäti všeobecné usmernenia, o ktorých hovoril Jose Maria Fernández. Takže len toľko. Pán, pán predseda. Toľko z mojej strany. Um, Ďakujem pekne, pán kolega Depre. A teraz otváram priestor pre tieňových spravodajcov a ostatných kolegov. Mám pána Maňku na zozname. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, dovolte mi dve poznámky. Jednu poznámku k správe pána Fernandeza Podporujem e, to, čo predniesol, to, čo navrhol. Eh, je tu potrebné naozaj vyzdvihnúť nesystémovú prácu a chaotické rozhodnutia rady, ktoré môžeme vidieť aj v oblasti migrácie, kde eh, pamätáme sa, že pri rozpočte Frontexu sme roky tlačili na to, aby tento rozpočet bol navýšený, lebo je situácia nezvládnutelná. A až keď sa situácia ukázala ako neudržateľná, tak rada zrazu súhlasila s trojnásobným navýšením eh, rozpočtu. Rovnaké je to aj v plnení našich ostatných priorít a priorít, ktoré si sama schválila Rada, ktorá sa k ním hlási, ale neposkytuje na ne dostatok zdrojov. Ja som e, tieňový spravodajca pre ostatné inštitúcie, čiže dovolte, aby som k tomu povedal pár slov. E, k rozpočtu Európskeho parlamentu budeme diskutovať popoludní s pánom, s pánom e, generálnym tajomníkom, čiže k tomu nebudem teraz hovoriť. A k ostatným inštitúciám Eh, rada krátila rozpočet eh, niektorých inštitúcií bez toho aby to s nimi prerokovala a samotné inštitúcie nevedia prečo rada toto krátenie navrhla. čiže súhlasím s tým a navrhujem aby sme v takýchto prípadoch vrátili rozpočet týchto inštitúcií do podoby ktorú navrhla e- európska komisia a aby sme radu požiadali nech svoje škrty vysvetlí. ďakujem. Thank you. Uh, next colleague on my speakers list is... Ďakujem pekne. Teraz pán Múri. Pani Múri. Ďakujem pekne len bol v reakcii na všeobecného spravodajcu a tiež eh, by som zdôraznila tie jeho pripomienky, ktoré sa týkajú dvoch priorít, ktoré sú na rozpočet 2016 eh, z hľadiska E, malých a stredných podnikov a Horizon 2020, pretože ten tvorí e, hlavnú časť e, tohto programu. Myslím si, že dôležité v prípade rozpočtu je, mali by sme sa sústrediť na to, čo sa nám najlepšie môže dariť z európskej úrovne. myslím si, že práve najviac to platí pre programy ako je Horizon 2020, ale um, už tu bola spomenutá otázka migrácie a krízy s migrantami, ktorú momentálne e, zažívame a myslím, že absolútne musíme udržať tú rozpočtovú zodpovednosť a čo môžeme urobiť kolektívne e, v EÚ, to sa musí robiť vlastne na takomto základe. Takže ďakujem za tieto návrhy. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Kolman. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som sa tiež chcel poďakovať aj spravodajcom, aj ždeným spravodajcom. Takisto myslím, že súhlasím s pánom kolegom eh, Fernandezom v mnohom z toho, čo povedal. E, samozrejme, že by bolo by dobre mať tú väčšiu otvorenosť, e, úprimnosť aj v prípade rozpočtu, takže národné štáty na jednej strane môžu povedať, že chcú všetko možné, ale potom nie sú celkom ochotné to financovať. Avšak e, treba takisto dávať e, pozor aj na to, že tieto členské štáty musia tieto svoje národné rozpočty financovať a musia nájsť dobrú potom e, tú rovnováhu v tom, čo financovať chcú a čo napokon dokážu financovať. Takže musia si preto určiť priority, to chápeme, tu, tu už boli spomenuté viaceré dôležité oblasti, ale by som chcel varovať predtým, aby sme nevyvolili nejaký taký dojem, Viem, že e, v prípade hospodárstva, kde sú problémy, že teraz e, sa tu bude odvolávať e, alebo volať po Európe, ktorá jednoducho musí veci zafinancovať a potom bude všetko v poriadku. Myslím si, že to nie je len, to by, to nie je len nie, že nie je to financovateľné, ale bola by to aj dosť nesprávna cesta robiť stále len viac a viac to nie je jednoznačná stratégia. Takže musíme sa venovať tomu, že čo urobíme preto, aby sme mali e, väčší e, hospodársky rast a vyššiu zamestnanosť. A nedá sa to robiť len tak, že e, tu budeme dotovať množstvo programov, ktoré budú väčšinou financované z EÚ. E, ale nebudú vlastne ale prinášať eh, pridanú hodnotu. Takže musíme považovať o tom, že čo môžeme preto urobiť, eh, aby naozaj tie procesy, ktoré prebiehajú samé o sebe, budú podporované. Eh, ja si myslím, že to by bolo lepšie pre naš, alebo to je podstatné pre náš rozpočet. takisto si myslím, že v otázke tragédie s utečencov. Myslím, že tu sú veľmi silné toky utečencov do Európy. Tu sa tiež musí schváliť viac peňazí ale zároveň tu okrem peniazy je potrebné mať jednu spoločnú koncepciu a tu som doteraz nevidel nikde. Isté treba najprv riešiť tú núdzovú situáciu, ale zároveň, keď budeme to poskytovať európske prostriedky, musíme mať tu mať nejaký európsky plán, ten mi tu chýba. Takže tý treba takýto vypracovať, a ktorý bude aj záväzný, pretože musí naozaj Európa momentálne ako by e, hrá sa o jej reputáciu, alebo môže že stráca svoju reputáciu a podobne a nie všetko, čo, čo je v Maastrichtskej zmluve sa dodržiava a aj tiež to, čo je v Dublinskom dohovore, možno aj to uh, už nie celkom vždy platí, takže mali by sme robiť e, politiku, ktorá je nielen na papieri, ale ktorá naozaj aj funguje, pretože toto od nás občania očakávajú. Predseda, ďakujem pekne teraz pán Vali. Ďakujem pekne, ja by som sa chcel poďakovať spravodajcom. Mám jednu či dve poznámky. Pokiaľ ide o ďalšie časti rozpočtu, naozaj e, rada nemala vplyv na náš rozpočet, pretože mali sme dohodu, že si e, ponecháme a vytvoríme navzájom svoje vlastné rozpočty a nebudeme do, do nich zasahovať. E, snažili sme sa čo najviac šetriť verejné prostriedky. Rada navrhla zmeny to rozpočtu. Ja by som sa pozrel na hospodársky sociálny výbor a výbor regionu. Možno, že v minulosti boli dôležitými rozpočtovými výbormi, pretože zastupovali záujmy e, zamestnancov e, v Bruseli, ale situácia sa teraz vyvinula tak, že vlastne tieto výbory sú už e, nerelevantné a preto by som navrhovala, aby sme mali podstatné zmeny až do 20 20 nielen 20-percentné škrty, ale mali by tieto orgány byť e, zrušené, pretože stoja nás 200 miliónov eur ročne. Myslím si, že zníženie počtu pracovníkov o 5 to úplne akceptujeme, ale tiež e, sa treba dívať aj na dôležitejšie otázky. To je počet pracovníkov a úroveň odmeňovania. Ja chcem, aby sa na to pozrelo pre kontrolu rozpočtu, lebo ja som si pozrel tabulky zamestnancov miest, miest zamestnancov Európskej inštitúcii a ja si myslím, že je to absolútne disproporcionálne v porovnaní so súkromným sektorom. Keď sa pozriete na plán pracovníkov, je tam veľké množstvo ľudí na vysokých eh, postoch a Eh, určite ich tam je oveľa viac, než by bol taký, takýto počet bol v súkromnom sektore. Bolo by to byť, malo by to byť opačne, menej ľudí na nižšej platovej úrovni, viac ľudí na vyš, nižšej platovnej úrovni a viac na vyššej úrovni. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je pán Kristof Pokiaľ ide o politiku rady v otázke rozpočtu, tak e, tu môžem súhlasiť to, čo povedal pán Fernández. E, táto politika sama o sebe si, alebo sam si odporuje. A keď človek číta tie odôvodnenia a vysvetlenia, ktoré poskytla rada k rozpočtu a k európskej politike, tak E, z toho jednoducho môže človek vyvodiť záver, že sú potrebné prostriedky, viac prostriedkov, pričom v skutočnosti dochádza k škrtom prostriedkov, čiže to si proti sebe odporuje. A keď e, Európsky parlament schváli tento rozpočt, ten rozpočtový plán, tak e, naozaj budú v rámci Európskej únie protirečenia, protirečenia v rámci jednotlivých politík a my v Európskom parlamente sme hovorili, že chceme eh, bojovať aj eh, proti znižovaniu eh, prostriedky teda boli znížené takisto aj na rozvoj a podobne. Takže Takisto sme dožadovali viac prostriedkov na migráciu a podobne. Tiež na mnohé z oblasti nemáme žiadnu politiku a myslím si, že treba túto túto rozpočtovú politiku, tá rozpočtová politika by mala vlastne e, zodpovedať e, politike a riešeniu, alebo politickým riešeniam, riešeniu migračnej krízy, nezamestnanosti, podporu vedy a výskumu, inovácie. Toto všetko e, sa znižuje alebo je predmetom škrtov. Rada vlastne robí inú politiku než komisia a Európsky parlament takisto ehm, robí inú politiku. Ale parlament e, sám sa nejakým spôsobom nemôže e, zrušiť. Nie, my tu musíme byť a musíme byť konzekventní. Isté je veľmi ťažké obhajovať e, všetky škrty, ale e, Určite vždy je určitý priestor na, na nápravu tam, kde sa e, mrhajú prostriedky. Máme tu ale ešte veľké otázky k škrtom. A keď našim cieľom bude to, aby sme posilnili politiku rady, tak e, musí prestať e, vrhanie prostriedkami. A napríklad agrárne programy tie tvoria 40 rozpočtu, ale keď chceme bojovať proti vrhaniu prostriedkov, E, napríklad v poľnohospodárskej politike by sa dalo toho urobiť oveľa viac. A takže jedno percento by sa dalo e, takýmto spôsobom ušatriť. A môžeme ale potom povedať, že, sa nám, že sme niečo dosiahli, ale strácame zo zreteľa celý ten obraz a my tu potrebujeme určitý jasný politický cieľ či politickú stratégiu. Myslím, že tento rozpočet či návrh rozpočtu e, nie, pod, nie je ambiciozný, nepodporuje rast, nezabezpečuje ekonomický rast. Je to len rozpočet, ktorý sa akoby vyboxoval eh, na rade pričom obsahuje množstvo škrtov a nesmieme to strácať zo zreteľa. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pani Tomás. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som sa chcela poďakovať spravodajcom a povedať, že sa s nimi stotožňujem, s ich analýzou a my samozrejme ich plne podporujeme. Mm, možno to, čo poviem, bude vyznievať trošku tvrdo, ale je to akési nejaká si reakcia na to, čo tu odznelo. Ehm, e, rada je nekonzekventná, e, e, chce stále viac a viac prostriedkov pre EÚ, ale nejako nechce prispievať a preto mm, robí prehlásenia o utečencoch, o podpore investícií v záujme rastu, ale pritom uskutočňuje iba škrty, ktoré úplne sú v protiklade s týmito prehláseniami. Ani e, nedodržiava svoje sluby. Ťažko sme rokovali o viacročnom finančnom rámci. Nebolo to ľahké a boli by sme dúfali, že kompromisu sa budú obidve strany držať. E, nestalo sa tak, povedal to aj pán Fernández. E, každý rok e, sa navrhujú škrty v porovnaní s viacročným finančným rastom, nehovoriac o otázke platieb, o tom sme dlho hovorili na výbore, že nekonzekventný, nedodržiava svoje sluby, e, rada pohrdá aj parlamentom, teda aj demokraciou. A dá sa povedať, že koná nezodpovedne, pretože e, e, občania od EÚ očakáva, že nebude nehybná, nemohúca, že bude užitočná. Ale ako by sa to dalo bez dostatku prostriedkov v rozpočte. A e, ja musím povedať, že to nie je tak, že by si každý rok krajiny vyberali svoje príspevky. Tak to nefunguje. To nie je jeden rok dám toľko, druhý toľko. Je to percento z HDP. E, e, nemalo by sa o tom každý rok diskutovať, aj keď vieme, že sa o to snažia. To treba zdôrazňovať. A Dobre, možno, že sa s európskym projektom e, nestotožňujú. Aj ja mám isté kritiky, ale predsa len sú témy, na ktorých sa všetci zhodneme. Hovorili sme o investíciách do rastu a zamestnanosti a tento parlament veľkou väčšinou podporil tieto investície. Veľká väčšina EÚ bola za to isté platí o utečencoch. Neviem, ako to dopadne zajtra, ale predsa len e, bola veľká väčšina za aj pri tejto otázke. Tým chcem povedať, že už e, niekoľko rokov je obrovský rozdiel medzi e, prehláseniami rady, očakávaniami občanov a potom tým, čo sa konkrétne robí. Za to ale parlament nie je zodpovedný. Možno, že musíme e, jasnejšie konfrontovať radu Mm, myslím, že je najvyšší čas povedať jasne, že nesúhlasíme s radou. EÚ nemôžu naši občania úplne zavrhnúť. Thank you very much. Uh, colleagues, we are a bit uh, behind schedule. Predseda, už sme trošku uh, za časovým programom, takže keby som vás obmedzila dve minúty, dávam slovo pánovi Alimu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Návrh rozpočtu, tak ako ho navrhla Európska komisia, sa sústredil na priority a tieto priority boli zadefinované Európskym parlamentom. Ja tu nebudem zachádzať do detajlov. Myslím, že pán Fernández predstavil správu, ktorá naozaj je komplexná a plne podporujem jeho e, názory a jeho politiky a všetky priority, ktoré e, pán Fernández spomenul, aj ostatní kolegovia, e, energetická únia, zamestnanosť, všetky tieto priority. V podstate sa snažia nájsť eh, novú odpoveď na to, k čomu dochádza v Európe a k novému vývoju. Avšak eh, je tu škrt vo výške 1,4 miliardy eur v tomto rozpočte. Keď to porovnáme s predchádzajúcim rozpočtom, Sice nám bolo povedané, že je to navýšenie, ale keď započítame infláciu, tak je to škrt a to bude mať veľmi negatívne dôsledky. A ak budeme diskutovať o všetkých škrtoch detailne, tak e, mohli by sme vidieť, že v, okruhu 1a a 1b 2, 4, tam najväčší škrt je vlastne v štvorke na globálnu Európu. To je škrt v, takmer vo výške 5 A rada vlastne navrhuje množstvo škrtov a tieto škrty budú pomerne problematickými. Je jasné, že toto sú škrty v prioritných oblastiach a už pre prioritné oblasti už existuje dohoda medzi radou, komisiou a parlamentom, že škrty v okruhu 4 naozaj budú veľmi budú ohrozovať naše politiky a naše politiky v oblasti e, zvládania migrácie. A každý vidí, že migrácia je obrovským problémom, keď vidíme tomu, to, čo, čomu dochádza za posledné mesiace. A po všetkých týchto škrtoch, osobitne v nástroji európskej susedskej politiky, ako si potom budeme môcť poradiť eh, s takými veľkými tokmi migrantov. Je to naozaj veľmi závažný problém a nemôžeme ho nevidieť. Myslím, že mali by sme byť konzistentní v našej pozícii a mali by sme sa snažiť dosiahnuť eh, dobré výsledky na najbližšom trialógu. Mali by sme v našom prístupe byť zjednotení Ďakujeme pekne, ďalej na slovie pán zani. Cercherò di essere molto breve. Mm, volevo dare una risposta... Ďakujem pekne, chcel by som eh, zareagovať najmä na vyjadrenie kolegu zo skupiny EPP, čo sa týka mrhania prostriedkami. Možno on má pocit, že um, tu ide o dva druhy mrhania, ale podľa mňa musíme pomenovať všetky miesta, na ktorých sa mrhá prostriedkami, pretože ide o peniaze našich daňovníkov. Nede tu o odsun e, alebo presunutie niektorých týchto druhov mrhania peniazmi na nejaké menej dôležité miesto. Ak sa nakladá prostriedkami nerozumne, tak je potrebné to preskúmať, aj keď by išlo iba 0,001 z rozpočtu. Žiadne mrhanie nie je ospravedlniteľné Ide tu o totiž mrhanie verejnými prostriedkami a to je odsudenia hodné. Vo všeobecnosti môžem povedať, že tak ako som už aj povedal na schôdzi koordinátorov, myslím si, že v dvoch veciach by sme eh, mali na veci dbať o niečo viac. Čo sa týka stanoviska rady, to je neudržateľné je nepriateľné. Rada musí um, uviesť jasne, kde sú jej priority a taktiež naznačiť, aký plán chce uplatiť vlasti rozpočtu. Zatiaľ to neurobila. Ich stratégia vôbec nie je jasná. Niektoré rozpočtové položky vykazujú 20, 30 či dokonca 40-percentné škrty v platbách aj e, v záväzkoch. Nevieme, čo to presne znamená v konkrétnych sumách. Znamená to, že e, tu ide o vyhlásenie nedôvery zo strany rady e, v týchto programoch a v týchto rozpočtových položkách. E, ak tomu rada dospela po diskusii, e, ak sa domnievajú, že táto rozpočtová položka je zbytočná, prečo vôbec ju podporovať, akokoľvek sumov, ak vôbec neveria v to, že je zmysluplná. Podľa mňa by to mali potom úplne zrušiť. Buď sa teda bude položka financovať tak, ako je to potrebné, alebo sa potom zruší, inak sa vyhadzujú peniaze von oknom. Čo sa týka platieb, stanovisko rady sa posúva od jedného extrému k ďalšiemu. Akoby úplne náhodné výkyvy kivadla sme e, sledovali, už e, sme požiadali radu e, o podrobné vyjadrenie a rada nám vôbec takéto vyjadrenie neposkytla. budú potrebné buď škrty v, vo výdavkoch eh, alebo navýšenie platieb. Ja osobne by som uprednostnil škrty výdavkov, ale rada sa musí vyjadriť. Čo sa týka okruhu 4, eh, kolega sa už k tomu vyjadril a to, čo povedal, je eh, podľa mňa pravda. Jeden možný spôsob, ako vyriešiť presťovalackú krízu, by bol aj takýto postup, ale musíme týmto štátom poskytnúť dostatočnú pomoc. Ak to budeme uplatňovať v praxi, dôsledne, možno títo ľudia už nebudú sa cítiť e, pod takým tlakom, že musia odísť e, zo svojej krajiny. Ale to si bude vyžadovať isté sumy. Ak krajiny budú naďalej vyvážať zbranie, a čo budú zneužívať, samozrejme nadnárodné spoločnosti, budú sa na tom obohacovať a zároveň sa bude nariekať e, nad hroznými podmienkami v krajinách, z ktorých títo ľudia utekajú tak e, sa situácia nejako nevyrieši. Ďakujem pekne, pán Maragal. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja súhlasím s viacerými vyjadreniami kolegov, konkrétne pána Fernadeša, a taktiež s niektorými slovami kritiky na adresu rady, teda nebudem to opakovať, no, pretože súhlasím s touto kritikou svojich kolegov ale chcel by som povedať, že musíme sa k tomu postaviť e, zodpovednejšie. My ako parlament, parlament tiež má svoj podiel zodpovednosti Nemôžeme to všetko házať len na e, radu. Isté, že rada sa správa e, nepriateľne, všetko sa odkladá na poslednú chvíľu a potom na poslednú chvíľu sa od nás očakáva, že ustúpime. Nemôžeme byť e, takýmito rukojemníkmi rady. Parlament a výbor pre rozpočet Dnes je svoju zodpovednosť a má na starosti práve európsky rozpočet a Európska komisia má taktiež svoj podiel zodpovednosti. Nemôžeme teda presúvať všetko iba na radu. Nemôžeme sa skrývať len za túto nečinnosť rady a členských štátov. a My sme zodpovední za európsku politiku. Taktiež európska politika musí mať aj globálnu dimenziu. Nehovoríme tu len o škrtoch a o tom, ako by sa tieto škrty mali prijaviť v praxi. Hovoríme tu o politike prisťahovalectva, o tom, či budeme potrebovať dvoj, troj či stvornásobné navýšenie tejto politiky v rozpočte Musíme mať taktiež vhodnú stratégiu pre Frontex. Frontex úplne e, prekročil svoje hranice, už e, absolútne nedokáže držať krok s vývojom e, situácie. Je to obrovský problém s prisťahovalcami, s žiadateľmi o azyl členské štáty jednotlivo som začal to riešiť, ale celkový výsledok nemáme. Teda nejde tu len o dopad FC na horizont 2020. Ide tu o niečo iné. Podľa mňa tieto programy by sa mali zachovať e, a marže by sa mali využiť na to, na čo boli pôvodne určené. Hovorilo sa o tom aj na tento rok e, a malo by sa to zvažiť do budúcna. Musíme byť konzistentní, musíme sa postarať o to, aby aj ostatné inštitúcie boli konzistentné, pretože tu ide o dôveryhodnosť všetkých inštitúcií. A je tu riziko, že celý európsky projekt by mohol padnúť e, v týchto týždňoch. Ďakujeme pekne, kolegovia. Isté, že to, čo ste spomenuli, že e, aktuálna kríza sa vyžaduje európsku reakciu, o tom sa bude ešte diskutovať, e, či sa to prejaví v rozpočte na budúci rok alebo nie. Chcete sa spravodajcovi ešte vyjadriť, pán Depre? V tejto chvíli chcete sa vyjadriť? Nie. Dobre. Takže prejdeme ďalej k ďalšiemu bodu. Eh, na programe ide tu o prezentáciu Európskej komisie o aktuálnom stave implementácie Horizontu 2020, nástroja Spájame Európu, programu COSME a iniciatívy na podporu zamestnanosti mládeže. Generálny riaditeľ sa pre rozpočet eh, nám predniesie svoju prezentáciu a potom poslanci budú mať priestor vystúpiť. Ak budú potom ešte nejaké otázky. Príslušný generálny riaditeľ, ktorý respektíve generálni riaditeľa, ktorí majú na starosti e, podporu týchto projektov, sú tu prítomní, budú e, môcť odpovedať na vaše prípadné konkrétne otázky. Nech sa páči, teraz dostáva e, slovo komisia, aby nám priniesla svoju prezentáciu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Poskytnem vám prehľad aktuálneho stavu implementácie týchto štyroch programov, ktoré ste práve spomenuli. A chcem ešte zúrazniť, e, že kolegovia z jednotlivých e, odborov, ktoré majú na starosti tieto jednotlivé programy, sú tiež e, prítomní, aby odpovedali na konkrétne otázky poslancov. Prezentácia je dosť hutná, rýchlo prebehnem jednotlivými údajmi a potom e, bude priestor diskutovať. Začal by som e, súhrnou tabuľkou, ktorá možno nie je veľmi dobre čitateľná a znázorňuje pre tieto štyri programy mieru implementácie v roku 2014, e, potom aká je situácia v roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom tom istom čase, v ten istý dátum a taktiež e, tu ukazujeme, aká miera rozpočtových prostriedkov je naplánovaná rozpočet na rok 2016. Z tejto tabulky jasne vyplýva, že rýchlosť implementácie v roku 2015 e, sa zvýšila pre všetky spomenuté programy budem sa venovať najmä viazaným rozpočtovým prostriedkom, teda záväzkom o výdavkoch, čo sa týka e, všetkých programov, prekročili sme hodnoty, ktoré boli stanovené pre sprístupnené záväzky na konci augusta pred rokom. A tiež by som chcel zdôrazniť, že v roku 2014, napriek tomu, že došlo k istým oneskoreniam v schvaľovaní právneho základu a boli tiež isté ťažkosti v spúšťaní programov. Napokon sa podarilo e, tieto stratégie implementovať na 100% a vyhliadky, ktoré vypracovala komisia teraz na základe aktuálneho stavu a toho, čo sa chystá, sú také, že tieto programy budú plne implementované do konca roka 2015. Keď sa teraz pozrieme na ďalšiu stránku, tu vidíme konkrétne programy v procese implementácie po tom, čo to bolo e, zapracované rozpočtu, e, boli predložené konkrétne návrhy na výber, na zadávanie konkrétnych úloh, taktiež boli schválené predbežné platby. Čo sa týka horizontu 2020, tie výzvy na návrhy, ktoré boli zverejnené, pokrývajú zhruba 16 miliárd. To sú e, to je teda väčšina výdavkov na horizont 2020. A e, ďalej e, chystané projekty to predstavuje vyššiu sumu, respektíve ich počet prekračuje e, dostupné prostriedky. Keby sme teraz e, rýchlo prešli k úspešnosti e, týchto víziev, vidíme tu, že doposiaľ bolo viac ako 37 tisíc návrhov obdržaných po v tomto zverejnení výzvy. A celkovo príspevok z rozpočtu predstavoval 70 miliard. V procese e, výberu e, sa držíme najmä kritéria e, výnimočnosti. Tam sme zaznamenali viac ako 4800 návrhov a celkovo e, ide o sumu 8,5 miliardy na horizont 2020 do posiaľ na tieto konkrétne návrhy. Čo sa týka teda um, úspešnosti, relatívne uh, môžeme zmerať túto úspešnosť na úrovni 13 e, z doteraz obdržaných návrhov. Čo sa týka zvyšných Navrhov tie boli všetky zverejnené, teraz boli procesy už spustené a do konca tohto roka sa očakáva, že sa ich podarí všetky uzavrieť. Všetky tieto eh, záväzky. Ehm, ďalej v rámci Horizontu 2020 eh, sú aj finančné nástroje, ktoré správuje Európska investičná banka a Európsky investičný fond. Tieto umožnia financovať až do výšky 3,3 miliardy eur v práci s účasťou EÚ prostredníctvom EIB a zhruba 2,3 miliardy prostredníctvom Európskeho investičného fondu. Podľa správ z prvého semestra od EIB a EIF miera implementácie e, nástrojov pre výskum a inovácie e, pokračuje veľmi dobre. Očakáva sa, že miera absorpcie prostriedkov pre e, požičky a záruky za obdobie, ktoré pokrývajú záväzky, bude dodržená. Teda aj čo sa týka finančných eh, nástrojov pre Horizon 2020 eh, sa zatiaľ dodržiava plán. Teraz by som v rýchlosti prešiel k programu COSME. To je program, ktorý sa venuje malým a stredným podnikom. Tu máme eh, rôzne položky, ktoré sa financujú z európskeho rozpočtu. Prvá položka sa týka tzv. siete Enterprise Europe. Tu boli e, zverejnené dve výzvy v roku 2014. E, bolo vybraných 94 e, konzorcií, ktoré zahrňajú 559 organizácií. Všetkých 28 členských štátov je pokrytých v týchto vybraných konzorciách. A čo sa týka grantov, na takmer 90 Ehm, boli ehm, tieto prostriedky už rozdelené. Do konca tohto roka bude eh, rozdelený aj zvyšok. Takže všetko prebieha tak, ako to bolo naplánované. Eh, ďalšou súčasťou eh, programu COSME je program Erasmus pre malých podnik- mladých podnikateľov. Tu boli dve výzvy na návrhy, jednak v roku 2014 a potom v roku 2015. Najskôr bolo predložených 111 návrhov a 15 projektov bolo vybraných. Z rok 2015 e, bolo predložených 105 e, návrhov a zatiaľ ešte stále prebieha proces vyhodnocovania. Aj tu možno povedať, že miera implementácie e, prebieha podľa plánu. Podobná situácia platí aj pre finančné nástroje v programe COSME. Tu je tzv. nástroj rovnosti prerastu. Kapitálové nástroje pre rast, tu sú záruky pre finančné inštitúcie, pre malé stredné podniky. A taktiež je tu nástroj požičkovej záruky nástroj EFG, tu je miera absorpcie ešte stále predmetom vyhodnocovania, pretože ešte stále e, sa musia e, splniť e, isté podmienky, predložiť správy a preto až koncom roka začneme vyhodnocovať konkrétne výsledky. A až potom sa to všetko v plnej rýchlosti spustí. Čo sa týka nástroja úverovej záruky, tu je situácia taká, že dopyt je veľmi vysoký zo strany malých a stredných podnikov a oproti um, dopytu je počet dostupných projektov nižší a tento nedostatok sa dočasne pokrie z Európskeho fondu pre strategické investície EFSI v roku 2015 až 2017 a potom čo najskôr sa začnú využívať aj prostriedky kosme na to, aby nadviazali na tieto prostriedky. Teda aj tu implementácia prebieha v súlade s plánom. Keď sa teraz pozrieme na nástroj Spájame Európu, tu vidíme trochu iný eh, výsledok eh, implementácie, pretože do veľkej miery tento nástroj Spájame Európu podlieha viacročnému pracovnému programu, ktorý pokrýva 7 e, rokov viacročného finančného rámca. A prostredníctvom e, týchto viacročných e, výzivné návrhy a príslušný podiel globálneho rozpočtu na týchto 7 rokov je ako keby pre vopred predrezervovaný pre všetky ročné tranže a potom sa peniaze pridelujú jednotlivým projektom, ktoré boli vybrané na základe e, viacročných e, výziev na výber. E, pokiaľ ide o sumy, ktoré už boli rezervované takýmto spôsobom, ide o zhruba 14,6 miliarda pre, pre dopravu, vrátane finančných nástrojov, takmer 2 miliardy v prípade energie a 320 miliónov pre zoložku telekomunikácií v CEF. Spomedzi týchto troch zložiek e, môžem vypichnúť aj e, ročné projekty, ktoré sú taktiež predmetom týchto výziev na návrhy. Keď sa teraz pozrieme konkrétne na tieto zložky, prípade CEF eh, pre eh, dopravu tu máme 4 viacročné a jednu eh, jednoročnú ponuku. Tieto návrhy boli zverejnené v septembri 2014. Tento výberový proces bol uzavretý v júli tohto roka a výsledkom je, že bolo obdržaných 681 návrhov, ktoré splňali podmienky a to si e, vyžaduje sumu 33 miliard eur. A z tejto sumy 13 miliárd bolo pridelených e, na 276 projektov. V tejto fáze sa predelujú jednotlivé granty a očakáva sa, že preddavky by sa mohli začať vyplácať e, niekedy v období od teraz do konca roka. Ďalej, v oblasti prvku pre energiu v rámci nástroja spájania Európy. Tu bol e, zverejnený prvý takýto e, viacročný návrh v roku 2014 a potom ďalšie druhý a tretí v roku 2015. E, čo sa týka návrhu z roku 2014, výsledok je, že 64 projektov bolo vybraných, e, pokrývajú celkovú sumu 647 milióna. A čo sa týka e, roka 2015, e, tu je suma 150 miliónov eur, ktorá bola pridelená na 20 projektov. A v tretej fáze, ktorá sa spustí v júni, tam sa rozdeli zvyšný rozpočet, ktorý bude dostupný ešte na rok 2015. No a v neposlednom rade Nástroj Spáme Európu e, so špecializáciou na telekomunikačné služby. Tu e, máme tri konkrétne návrhy, ktoré rozdelili 28 miliónov na tieto telekomunikačné projekty v roku 2014 a ďalej 8 konkrétnych návrhov, ktoré sa spustia v septembri, oktobri 2015 v celkovej sume 46 miliónov Aj v prípade tohto nástroja Spájame Európu e, existuje finančný nástroj, teda táto e, časť. E, tu je to trošku zdlhavejšie ako v prípade grantov. Aj tu predsa boli podpísané dohody o delegovaní s Európskou investičnou bankou v júli. A podľa pravidiel pilotného projektu o projektových bondoch a taktiež úverové záruky e, sa rozhodlo, že tieto nástroje sa budú spracúvať v súčasnosti a postupné zavadzanie bude prebiehať podľa plánu. Teraz by som sa vyjadril k iniciatíve zamestnania mladých. Chcel by som pripomenúť, že v roku 2014 a 2015 v e, na tieto dva roky 3,2 miliardy eur bolo e, pridelených snahe zareagovať na vysokú mieru nezamestnanosti mladých. Tu pripomeniem, že, že zhruba 3,2 miliardy bude zmobilizovaných v rámci Európskeho sociálneho fondu, dokopy 6,4 miliardy, ktoré majú byť použité v roku 2014 a 2015 Všetky záväzky boli prijaté s výnimkou jedného operatívneho programu, ktorý je ešte otvorený, ale bude e, završený v septembri. A po e, zmenách v pôvodnom návrhu pri predfinancovaní 30 e, prostriedkov bude vyplatených v rámci predfinancovania v roku 2015 čo sa týka e, realizácie v teréne, bol pomalý začiatok roku 2014, ale program e, sa rýchlo rozbieha a príjemcovia by mali dosiahnuť e, zhruba 900 tisíc ľudí v roku 2014 a potom ďalší milión e, bude čerpať prostriedky z tohto mechanizmu. Bude to bežať až do roku 2018. Takže tu nebude žiadne prerušenie po roku 2015, e, čo sa týka e, implementácie. A ešte jeden bod o iniciatíve zamestnanosti mladých, pokiaľ ide o platby. Tu zhruba tretina celku bude v podobe viazaných prostriedkov a vyplatené budú, budú v roku 2015 a 16 a zvyšná tretina po roku 2016. Mm, možno sa niektorí budú pýtať na iniciatívu po roku 2015 na základe prvého hodnotenia, ktoré očakávame koncom tohto roka v rámci strednodobého eh, preskúmania viacročného finančného rámca. Taktiež sa zamyslíme nad tým, či je potrebné predložiť túto iniciatívu aj vo svetle dosiahnutých výsledkov. Ja eh, myslím, že by sme to tu mohli aj ukončiť. Eh, pri všetkých programoch eh, implementácia dobre napreduje a taktiež napreduje podľa plánu. Ďakujem pekne. Ak sú tu nejaké otázky, kolegov. Pán Fernández, ďakujem pekne. Pán predseda, ja sa chcem poďakovať komisii prezentáci- za prezentáciu. Treba tieto informácie postúpiť, ale aj e, rade, ak by mali takéto informácie, možno, že by prestali s tými škrtmi, pretože miera čerpania a úspešnosť je to, čím sa rada riadi. Takže prosím, rýchlo zašlite tieto informácie a aj rade. Bude možno môcť prehodnotiť svoj postoj, pretože e, rozhodujúci je koreper, ktorý má zasadať zajtra. Ešte poviem, že čo sa týka mm, Horizontu 2020, Kosme a NEP, tak e, je jasné, že parlament tu už zaujal jasné stanovisko. E, treba posilniť všetky tieto e, riadky, pretože sú tu jasné očakávania, ale aj ciele. A tie sa nám darí e, dosahovať. A taktiež nerozumieme, prečo rada stále škrtá v týchto riadkoch, hlavne v tých, pri ktorých je najvyššia miera čerpania. Mohla by tu komisia uviazť nejaké argumenty, E, ktoré by pomohli presvedčiť radu o význame tohto programu. Pri niektorých riadkoch kosme boli potrebné prostriedky pre ďalšie finančné nástroje a potom na význam kosme pre malé a stredné podniky, tak sa pýtam, či by aj e, kosme nemal byť posilnený a potom iniciatíva pre mladých. Už keď sa pozrieme na počet nezamestnaných v EÚ, všade ubudajú pracovné miesta, tak eh, podľa mňa je jasné, že táto iniciatíva musí pokračovať. Tiež by som chcel vedieť, prečo eh, sa táto iniciatíva začala tak neskoro uplatňovať eh, v niektorých členských krajinách. V roku 2016 by Európsky parlament mal získať potrebné povolenie. Samozrejme, trošku sa dá iniciatíva upraviť, aby sa e, e, uplatňovala ešte lepšie, ale predsa len by som chcel vedieť, prečo e, v niektorých členských krajinách tá realizácia tak meškala. A budeme tak mať argumenty z oči voči rade. Mm, zamestnanosť mladých je jednoduchá, jednoducho priorita. Ďakujem pekne pán Fernández, pán e, Garia Sabal, ktorý bol spravodajcom rozpočtu na rok 2015. Pani, pani pardon. Ehm, ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa komisie treba opýtať, prečo e, e, nepostúpi údaje rade. Hovorí sa o tom, že programy by potrebovali viac, ale vždy e, sa nám hovorí, že mm, podľa rady tam nie je dostatočná miera čerpania. Naopak, tu mm, je to presne naopak. Mm, je veľa programov, ktoré by mali, mohli pokračovať. My mm, sme chceli, aby komisia vysvetlila, ako je to s realizáciou týchto programov, aby sme mohli naplánovať rok 2016, keby sme videli, že sú tam problémy, tak by sme nežiadali viac prostriedkov, pretože tu máme ďalšie priority a krízy. Ale čísla, uvedené čísla svedčia o tom, že programy fungujú dobre. A naše zmeny a doplnenia rozpočtu znamenajú, že to treba navýšiť. Napríklad pri horizonte 2020 eh, eh, pri kosme myslím, že aj tam by sme mohli pomôcť. Ale aj otázku mám na kosme kde sa hovorí o nástroji úverovej záruky. Hovorilo sa o tom, že keďže e, požiadavky presahujú prostriedky rozpočtu, že by to dočasne pokrylo EFSI, ale potom by sa to získalo späť. Ja neviem presne, ako to číselne sedí. E, taktiež e, iniciatíva pre, e, na podporu zamestnanosti mladých. E, je tu, isté meš, je tu isté meškanie a pritom v roku 2013 to bolo veľmi naliehavé. E, možno, že to do roku 2016 ani sa úplne nerozbehne. A ešte jedna otázka. Komisia môže buď teraz odpovedať, alebo odpovedať písomne neskôr. Programy aj ak sa e, zrealizovali, tak neboli dosiahnuté tie výsledky, ktoré sme dúfali. Napríklad e, to, aby mladí mohli začať s nejakými stážami alebo e, začali pracovať. Jednoducho program bol zle použitý. sú to niekedy e, zle platené miesta s nízkou kvalifikáciou. Mm, čo si o tom myslí komisia? Ako by sa to dalo vyriešiť? Ako by sa situácia dala zlepšiť v budúcnosti? Rok 2014-2015, e, mm, tu už sú prostriedky, ale potom ešte nie sú konkrétne záväzky a už potom príde rok 2017. Nemyslím si, že by sme mali čakať e, ďalšie 3 roky, už to potom bude rok 2020. Toľko ďakujem. Ďakujem pekne. Pýtam sa, či sa ešte niekto hlási o slovo. Ak nie, tak dostane slovo pán Preza a potom kolegovia, ktorí majú na starosti program COSME a iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých najskôr. Pán Presa. Ďakujem, pán predseda. Odpoviem na tú všeobecnú otázku pána Fernandeša a pani Jardie Sabal. Teda, aby sme tieto čísla postúpili rade, čísla o implementácii Môžem povedať, že každý týždeň komisia posiela podrobné tabulky o implementácii v oblasti platieb a záväzkov Rade a parlamentu. Rada tvrdí, že škrty vyplývajú z miery implementácie, aspoň to sú ex post argumenty. E, pozreli sa na to v júni a potom na základe toho navrhli e, škrty, vychádzali z toho, že to tak ostane e, do konca roku 2015. Možno v roku 2015 ešte nie sú vyčerpané všetky rozpočtové e, prostriedky ani viazané. Najprv je výber, potom sa uzavrie zmluva, až potom sa vyplácajú prostriedky a e, na konci augusta e, tie čísla e, myslím, že majú väčšiu výpovednú hodnotu o implementácii ako v júni. A ja by som očakával, že teda rada by mohla niečo aj zmeniť. Ak dovolíte, dám slovo pani Sukovej, pretože ona má na starosti iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých a potom aj kolegyňa, ktorá má na starosti kosme. Pani Suková, takže vy k tomu meškaniu, výsledkom tomu, aké sú vytvorené pracovné miesta, ako je to v jednotlivých členských krajinách. Uh, Ďakujem pekne. Som rada, že tu môžem byť prítomná. Je to veľmi dôležité pre komisiu. Ide o to mať kvalitné projekty v záujme zamestnanosti mladých a budúcich pracovných miest. E, to, že nemáme dostatočné informácie a nedostatočne dosiahnuté výsledky je to preto, že v niektorých členských krajinách tá štruktúra je tak e, zložitá, že to um, spôsobilo meškanie pri implementácii. Ani prostriedky nemohli byť tak rýchlo prerozdelené e, do jednotlivých regiónov. E, s príjmaním operatívnych programov pokračuje v roku 2015 a máme jeden program, kde ešte ani nebolo, nebola schválená tá časť e, zamestnanosti mladých. Dúfame, že do konca septembra budeme mať všetkých 34 operatívnych e, programov e, schválených. Ale to schválenie je iba začiatok čerpania prostriedkov, výberové kritéria musia byť schválené spolu s monitorovaciami výbormi a ešte nie sú sfinalizované v mnohých členských krajinách a hlavný ešte sa majú stretnúť v septembri, aby sfinalizovali tieto výberové kritéria. Ide o to zrýchliť implementáciu týchto operatívnych programov. Je tu ešte dôležitý prvok, dôležitý pre implementáciu tejto iniciatívy a síce e, posilniť kapacity verejných e, služieb zamestnanosti Ide o to mať dosah na mladých e, nezamestnaných, e, alebo aj takých, ktorí sa nevzdelávajú alebo nesledujú nejaké školenie. E, tieto inštitúcie musia dobre fungovať a e, musia lepšie reagovať na potreby e, mladých, ktorí by mali na takúto pomoc nárok. E, nevieme ešte presne, aké orgány by to mali byť v niektorých členských krajinách, iba potom e, si môžu nárokovať na platby od komisie v spojení s tým, ktorým operatívnym programom. Žiaľ, v členských krajinách bolo aj mnoho technických, administratívnych omeškaní pri implementácii programov, ale vďaka monitorovacím výborom vieme, že Eh, je to už dobre nasmerované a dúfame, že hodnotenie na konci roka poskytne pozitívnejší obraz. Tešíme sa aj na kvalitatívne opatrenia a reformy. Nejde iba o 6,4 miliardy eur vyčlenených na problém nezamestnosti mladých v Európe, operatívne programy schválené doteraz a je to väčšina, e, svedčí o tom, že členské krajiny, ktoré na takúto iniciatívu nemajú nárok, majú predsa len nejaké opatrenia zamerané na boj proti nezamestnanosti mladých a 12,7 miliardy eur predstavujú celkovo e, e, prostriedky vyčlenené na takéto opatrenia, nie 6,4 miliardy eur. A potom ustanovenie viacračného e, finančného rámca článok 14 konkrétne, kde sa hovorí, že e, sú tu aj marže a tie budú prioritne e, pridelené takýmto akciám zameraným na boj proti nezamestnanosti mladých, takže dúfame, že aj počas tohto volebného obdobia sa bude pokračovať v tom, čo rozhodlo, o čom sa rozhodlo počas predchádzajúceho, pretože máme e, viac ako 5 miliónov nezamestnaných mladých v Európe a oni potrebujú všetkú podporu Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Teraz konkrétne otázky ohľadne KOSME, generálne riaditeľstvo pre rast a generálna riaditeľka odpovie, pani Najma. Tento nástroj Kosme a nástroj úverovej záruky, treba povedať, že tu bol obrovský dopyt a presahuje prostriedky, ktoré máme k dispozícii. A mm, tak ako to vysvetlil pán Presa, Využívame to na pokrytie súčasných potrieb tým, že poskytujeme prostriedky vopred až do roku 2017. Problém bude po roku 2017, teda v roku 2018, kedy už nebude táto možnosť frontloadingu. E, my o tom hovoríme aj s Európskym investičným fondom, ktorý poukázal na potrebu ďalších 100 miliónov, teda 200 miliónov v roku 2019 a 2020 naviac. To treba myslieť pri revízii viacročného finančného rámca. Ďakujem pekne. Ak sa už nik nechce vyjadriť, ale pán Presa ešte, ak dovolíte, Majve Jute to ešte doplní v prípade Kosme a taktiež nástroji úverovej záruky. DG Inovácia a výskum Pani a pán Fernández sa pýtali na mieru implementácie čerpania aj Horizontu 2022 pripomienky. Horizont 2020 a e, predchádzajúci program FP7 naozaj každý rok 100% e, e, plnia rozpočet takže nie je pochyb o tom, že to tak bude aj v tomto roku, tak v prípade záväzkov ako aj platieb v júni to bolo ešte priskoro na závery rady e, až koncom roka sa príjmajú záväzky. Pán Fernández sa pýtal aj na dôvody, prečo by bol potrebný rozpočet. Ja chcem iba možno opísať jeden zaujímavý, dôležitý trend porovnaní s predchádzajúcim programom FP7 počet žiadostí pri inováciách a výskume naozaj vysoko presahuje to, čo bolo v minulosti. A ani vynikajúce projekty sa nám nedarí pokrývať. V minulosti to bolo zhruba 20 žiadostí, ktoré sme pokryli. Teraz to kleslo na 13 v niektorých oblastiach, napríklad eh, oblasti zdravia eh, to kleslo dokonca na 4% a viete si predstaviť, že veľa vynikajúcich eh, žiadostí nezíska prostriedky, čiže to neprispieva k presadzovaniu inovácií v časoch, kedy to Európa skutočne potrebuje, preto by som ja bola za naozaj navýšenie prostriedkov v tejto oblasti. Any other... Ďakujem pekne. Ďalšie požiadavky o slovo? Ak tomu tak nie je, tak e, končím diskusiu k tomuto bodu programu a teraz by som prešiel k ďalšiemu bodu programu a to je správa k e, správ, e, hlasovanie o správe pána Depre a potrebie holistického prístupu k migrácii. So we, we start now the, the voting procedure. Takže teraz budeme hlasovať. Odsek 1. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Odsek 1. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Odsek 2, kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Odsek 2a, pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Predseda sa spravodňuje Všetky podmienujúce návrhy 6, 5, 4 vypadli, pretože bol tam prijatý kompromis. Čiže 2A, 7, kto je za? Kto je proti? to sa zdržal? domietnutý. 3, kompromis 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý odsek 4, pozme 11, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 4A, 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. Odsek 5, pozmeňujúce číslo 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Odsek 5, 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Odsek 6, odsek 5, 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý Odsek 6, 16. Kto je za? Kto je proti? Čo hovoríme elektronicky? 6, 16. Kto je, otváram hlasovanie. Hlasoval každý.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 No, no, no, no. It, it, it is rejected the result, the, the, the result of the vote. Nie, bolo to zamietnuté, výsledok hlasovania bol jednoznačný, je to zamietnuté. Odsek 7, pozmeňujúci návrh 17, to je za, to je proti. Overíme si aj toto elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh je prijatý odsek 7, návrh 18, to je za, to je proti. Sa mi zdá, že to je zamietnuté, ale môžeme to overiť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh je zamietnutý. Cek 7 to bolo podmanujúci návrh 18. Hej, teraz pôjdeme k sedničke 19. Kto je za? to je proti? Kto sa zdržal? Namietnutá 7a. 20. Kto je za? to je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 7b. 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 8a. 22. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal prijatý, odsek 9, 23, kto je za, kto je proti, myslím, kto sa zdržal, myslím, že to bolo prijaté. Dobre, overíme. Elektronicky otváram hlasovanie. 23. sa 23. Koniec hlasovania. Naozaj to je zamietnuté. Odsek 10, 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Odsek 10, 25. To vypadáva, lebo 24 bola prijatá. Odsek 11, 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A teraz hlasujeme o celom návrhu stanoviska po zvonenom znení menovité hlasovanie. Otváram teraz. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté 23 hlasov za, 4 boli proti, 3 sa zdržali. nie sú tu žiadne požiadavky na transfery ani z vašej strany, ani zo strany pani Holmajer, takže schôdza sa končí a stretíme sa o 15. Ďakujem.